E, pokračujeme v zasadnutí. Je pre mňa veľkým potešením, že môžem tu privítať mm, predstaviteľov Rady a komisie. Prvým bodom dnešného programu je vyhlesenie ohľadom vystúpenia Európs- e, Spojeného kráľovstva z Európskej únie. V prvom rade odovzdám slovo pánovi Tuperajnenu, ktorý vystúpi v mene Rady. Máte slovo, nech sa páči. Pani vážny e, pán predseda, ctení poslanci, opätovne sme sa zišli, aby sme diskutovali o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Je to veľmi nešťastná situácia a mnohí občania a podniky trpia neistotou, ktorá je spojená s Brexitom. V júli Spojené kráľovstvo vytvorilo novú vládu, získal nového premiér, premiéra. Bohužiaľ je stále jasné, že to nepomohlo vyjasniť situáciu alebo e, stanovisko Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o rokovania v najťažších otázkach, napríklad ohľadom írskej hranice. Spojené kráľovstvo zatiaľ ešte nepredložilo konkrétne návrhy. Navyše, názory e, v londýnskom parlamente nie sú zhodné e, Väčšinu získali odporcovia tvrdého Brexitu, napriek tomu britská vláda trvá na svojich červených čiarach. Hovorí, že 35. E, oktobra e, sa rýchlo blíži a máme stále viac neistoty nie menej neistoty. Táto nešťastná situácia nemala by nás e, odpútať od našich priorít. E, nám ide o uspredané vystúpenie, aby sme skoncovali s neistotou, ktorá súvisí s Brexitom. Dúfam, že sa nám podarí zabezpečiť usporiadaný Brexit a preto sme požiadali Spojené kráľovstvo, aby predložili konkrétne detaily vrátane operačných podrobností. E, predovšetkým, ako zistiť, aby sme nemali tvrdú hranicu medzi Severným e, a Jirskom a Írskou republikou e, v súlade s integritou jednotného trhu a dohodou z Veľkého piatku. Najnovšie vývoj v Westminsteri a výzvy k ďalšiemu predlženiu termínov e, e, robia predpovede ťažkými. Musíme uznať, že pravdepodobným výsledkom je situácia bez dohody k 31. oktobru. Nie v poslednom rade E, pretože britská vláda trvá, že je pripravená odísť aj bez dohody. A preto, vážené dámy, vážení e, páni, musíme e, posíliť naše prípravy na úrovni Európskej únie a na národnej úrovni. Musíme úzko spolupracovať s komisou členskými štátmi a musíme pripraviť a realizovať najnovšie baličky, ktoré predložila komisia, ktoré boli schválili. Táto legislatívna aktivita na začiatku e, nového e, legislatívneho cyklu skomplikujú e, náš program. Sme presvedčení, že na základe spolupráce dosiahneme výsledky. E, Vyzývam e, v tejto súvislosti e, pokračovať v rovnakých e, vzťahoch medzi inštitúciami, aby sme dosiahli dohodu ako predtým v súvislosti s Brexitom. Predsedníctvo e, na základe E, e, vašej spolupráce je pripravené pripraviť e, narhavé opatrenia a urobiť to včas. Našim východiskom pre budúce vzťahy budú to, či Spojené kráľovstvo sa rozhodne alebo nie odísť bez dohody. V každom prípade budeme riešiť naše základné priority vo vzťahu so Spojeným kráľovstvom. Zabezpečenie práva občanov, E, splnenie finančných záväzkov Spojeného kráľovstva, ktoré vyplývajú z členstva v Únii a zabezpečenie integrity jednotného trhu, rovnaké podmienky a stabilitu na Írskom ostrove. Táto neistota a napätia skúšajú našu jednotu a odhodlanie. O to viac je potrebné, aby sme na jednej strane sa odolali e, bilaterálnym e, dohodom a na druhej strane, aby sme e, naplnili spoločný zámer a rýchlo prijímali mimoriadne opatrenie. Záverom by som chcela povedať, že naša konvergencia, pokiaľ ide o uznesenia a priority rady, sú jasným prokazaním toho, že obidve inštitúcie majú rovnaký postoj, pokiaľ ide o Brexit. Ďakujem pekne za pozornosť. Dámy a páni, a ja teším sa na pokračovanie tejto rozpravy. Ďakujem. Pani ministerka, a teraz e, s potešením e, chcem požiadať pána Žana Kloda Junkera, aby e, oslovil poslancov. Ehm, príjemné predpoludnie. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie. Je to vždy pre mňa veľkou úcťou, keď môžem vystupovať pred Európskym parlamentom, hovoriť s vami a hovoriť aj e, pred vami. Počas posledných e, rokov Európska komisia sa vždy mohla spoľahnúť na spoluprácu a podporu e, vášho zhromaždenia. To platí aj v prípade prácu, ktor- práce, ktorá sa nám podarila e, vykonať v prípade odstúpenia Spojeného kráľovstva. No a viem, že toto e, zhromaždenie je naďalej otvorené. Pán Michel Barnier a ja osobne sme e, v pondelok spolu obedovali. Obedovali sme spoločne s pánom premiérom Johnsonom. Určite vás neprekvapí, keď poviem, že pán premiér nám povedal, že Spojené kráľovstvo chce naďalej dohodu ale taktiež v každom prípade Spojené kráľovstvo v každom prípade 31. októbra opustí Európsku úniu s dohodou alebo bez dohody. To znamená, že e, je riziko no deal odchodu bez dohody je naozaj stále reálne. to sú moji najlepší priatelia a povzbudzujú ma, nevšimajte si ich. Znamená to, že no deal je naozaj reálnou hrozbou a bude to možno aj voľbou vlády Spojeného kráľovstva, ale určite to nebude nikdy voľbou Európskej únie. Preto by som sa rád skôr zameral na to, čo môžeme urobiť, aby sme dospeli k dohode. Dohode, ktorú stále považujem za žiadúcu aj možnú. Musíte zatlieskať, nie? Určite vás tiež neprekvapí. Určite vás tiež neprekvapí, že základná otázka a sa týka tzv. backstopu írskej poistky. Každý o tomto aspekte už počul, ale nik- nie všetci si spomínajú, prečo bol tento aspekt schválený medzi 27. a britskou vládou. Táto írska poistka je operačným riešením na praktický problém, na problém, ktorý e, súvisí e, s Írskom a vystúpením z EÚ a v podstate tento problém by tu nebol, keby sa Spojené kráľovstvo nerozhodlo opustiť EÚ. Táto írska e, poistka má tri účely. Vyhnúť sa teda fyzickej hranici na Írskom ostrove, taktiež je jeho cieľom ochrániť integritu jednotného trhu, ale najmä zachovať a ochrániť miesto Írska na tomto na tomto trhu a taktiež má e, za úlohu ochrániť hospodárstvo celého ostrova, pretože je to veľmi dôležité pre mier a stabilitu na, v Írsku v zmysle veľkopiatkovej dohody. Povedala som pánovi premiérovi Johnsonovi, že e, pokiaľ ide o írsku poistku, neprechovávam k nemu žiadne emocionálne city, ale chcem predsa len povedať, že Ehm, nestrácam zo zreteľa cieľ, ktorému má tento aspekt slúžiť. Preto som vyzval pána premiéra Johnsona, aby predkladal konkrétne ehm, alternatívne návrhy písomne, ktoré nám umožňa dosiahnuť tieto ciele. Kým takéto návrhy nám nebudú predložené, tak nebudem um, vám môcť povedať, pričom vám budem hľadiť priamo do očí, že sa nám podarilo dosiahnuť skutočný pokrok. Ale predsa len môžem povedať to, uh, keď sa teda um, opriem napríklad aj uh, o to, čo sa uvádza v britských médiách. Chcem povedať, že sme spolupracovali pozitívne a konštruktívne. Komisia je pripravená e, každodenne pracovať od rána do večera, samozrejme s určitými prerušeniami, predsa len na hľadaní riešení na technickej aj politickej úrovni. Nie som si istý, že sa nám to podarí. Ostáva nám veľmi málo času. Ale som si istý, že sa musíme o to pokúsiť pána britského premiéra som požiadal, aby spresnil alternatívne dojednania, ktoré, o ktorých by prípadne mohol uvažovať a navrhol som tak povediac aby sme spolitizovali, tak povediac, tieto rokovania medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom tým, že môjho priateľa Mišela Barniera a, a pána premiéra e, britského e, kráľovstva aj e, pána ministra britského kráľovstva, ktorý zodpoveda za tento aspekt, aby naďalej rokovali aby tieto rokovania neostávali len na technickej úrovni. V júli 2000 16 sa 27 EÚ dohodla, že by bolo chybou, keby sme všetku svoju energiu zameriavali len na Brexit. Dohodli sme sa, že budeme budovať ušiu úniu v 27 a budeme sa zameriavať na to, že budeme zlepšovať každodenný život svojich občanov. Dva mesiace potom som sa vyjadroval v tomto parlamente a hovoril som o stave únie a uvádzal som tam aj myšlienky do budúcnosti. Ehm, tento môj prejav privítali všetci, e, všetky vedúce osobnosti EÚ v Bratislave a teda mm, prijali program lídrov a schválili ho. To znamená, že 27 členov Európskej únie e, dva pol roka e, rokovali s Spojeným kráľovstvom, hľadali možnosť, ako zorganizovať náš rozchod. Počas tohto času Európska únia preukázala jednotu cieľov, e, solidaritu s tými členskými štátmi, na ktoré to najviac doľahne. Táto jednota je našim najväčším aktívom a budeme v tom pokračovať počas nasledujúcich týždňov a bude nás e, riadiť e, nás aj tento parlament aj do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Vážny pán e, predseda komisie Junckera, teraz s potešením odzdávam slovo hlavnému vynovateľu v súvislosti s Brexitom, pánovi Barnierovi. Ehm, dobrý deň, pán predseda, príjemné predpoludne prajem všetkým. Dovolte aby som tu po boku pána predsedu Junkera e, doplnil v podstate to, čo veľmi jasne uviedol už on vo svojom prejave, aby som sa trochu vrátil vo svojom stručnom úvode k dvom kľúčovým aspektom našich aktuálnych diskusí s britskou stranou. Jednak je tu otázka e, Írska a Severného Írska, ale aj otázka budúcich vzťahov pretože táto otázka je minimálne rovnako dôležitá, pretože bude treba iným spôsobom vybudovať partnerstvo s touto veľkou krajinou, priateľskou, spojeneckou, susedskou krajinou, e, ktorou e, Spojené kráľovstvo naďalej bude. Pán predseda Juncker pripomenul, že zásadná požiadavka britskej vlády e, pána Borisa Johnsona je vypustenie írskej poistky alebo minimálne nahradenie e, tohto aspektu. Viete, že Spojené kráľovstvo a Európska únia a e, e, Európska únia a Spojené kráľovstvo sa približne pred rokom už dohodli na existencii tejto írskej poistky, takže 28 lídrov e, ich schválilo a backstop získal aj silnú podporu vášho parlamentu. A prečo e, je tento, tento aspekt, táto téma taká kľúčová a zásadná pre nás všetkých? Nuž, no e, je to preto a najmä preto, že v Írsku Brexit vytvára najviac problémov. V Írsku Brexit eh, predstavuje najväčšie rizika, pretože tam jedine eh, má Spojené kráľovstvo pozemnú hranicu s Európskou úniou. Je tam eh, politická situácia veľmi špecifická, ktorú všetci poznáme. Ehm, história tam často bola tragická. Máme tu veľkopiatkovú dohodu ktorej garantmi sú najmä Spojené kráľovstvo a Írsko. No a um, ako pripomenul pán uh, predseda Juncker, nejde tu o ideologické aspekty, ide tu o pragmatické hľadisko. Prostredníctvom uh, tejto írskej poistky chceme mať určitú zábezpeku, zabezpečovací mechanizmus, ktorý nám za každých okolností umožní zachovať tieto e, tri požiadavky a základné aspekty, ktoré pripomínal pán predseda Juncker. Nechceme, aby sa medzi, teda do Írska opäť e, vrátila a vytvorila sa tam fyzická e, hranica. Musíme veľkopiatkovú Belfátskú dohodu zachovať. Musíme taktiež chrániť integritu um, nášho jednotného trhu a v neposlednom rade chceme zachovať hospodárstvo na celom na celom ostrove, spoluprácu medzi juhom a severom, ako sa pripomína Veľkopiatkovej dohode. A chcem povedať a pripomenúť, že aj to mapovanie, ktorú, ktoré sme absolvovali, dokazuje, dokazuje ako e, je tento aspekt podporený od začiatku aj politickými aspektmi. Nová vláda Spojeného kráľovstva nám teda aj tento týždeň v pondelok v Luxembursku e, pripomenula tie aspekty e, írskej poistky, ktoré sa im nepáčia. Nestačí vysvetliť, prečo by bolo treba vypustiť túto írskú poistku. My za nás. E, naozaj seriózne potrebujeme e, právne operatívne riešenia v výstupovej dohode, aby sme v podstate na každý z problémov e, spresnili riešenia, aby sme upozornili na rizika, ktoré Brexit bude vytvárať. No a práve v duchu týchto cieľov sme sa jasne dohodli s vládou pani Terezy Mejovej. Zoberiem, použijem teda Ehm, príklad, ktorý pred rokmi odzneli na zasadnutí ehm, ministrov pre poľnohospodárstvo a rybolov. Každé, každé zviera, každé, každý kúsok potraviny, e, ktorý prichádza e, z, e, do Írska z Spojeného kráľovstva vstupuje nielen na írsky ostrov, na írsky trh, ale vstupuje na polský, luxemburský, nemecký či dánsky trh mechanicky a bezprostredne sa tak stáva. No a preto musíme vykonávať e, kontroly, ktoré sme povinni vykonávať s cieľom chrániť našich spotrebiteľov, e, chrániť e, bezpečnosť potravín a teda kontrolovať tieto živočíšne produkty. Naša pamäť siaha dostatočne ďaleko a musíme teda chrániť spotrebiteľov e, celého ostrova a mm, aj spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve. Čiže máme tu e, túto írskú poistku, pretože obsahuje konkrétne garancie a záruky, ktoré potrebujeme a všetci občania to potrebujú s cieľom zachovať e, mier a stabilitu na zachovanie mm, pokojného života, každodenného života e, na ostrove a teda a s cieľom ochrániť spotrebiteľov 27. bezpečnosť e, produktov, bezpečnosť rozpočtov na vnútroštátnej úrovni. Aj na to slúžia e, kontroly na, na hraniciach pri vstupe na jednotný trh. Tiež e, sme e, si vezali na vedomie otázky či pripomienky e, pána britského premiéra, pokiaľ ide o demokratický či nedemokratický charakter tej, tejto írskej poistky. A práve britská vláda musí zabezpečiť určité aspekty tejto výstupovej dohody. Už sme prijali určité aspekty tejto dohody v prípade, že by sa jedného dňa mala aktivovať írska poistka ale chcem pripomenúť, že sme k dispozícii a budeme počúvať pozorne všetky návrhy britskej vlády a budeme na nich pracovať deň a noc, pokiaľ tieto návrhy budú prinášať určitý pokrok. Ďalšia téma, kľúčová téma, a to bude teda posledný eh, aspekt môjho prejavu, dámy a páni, sa týka našich spoločných ambícií, pokiaľ ide o naše spoločné vzťahy, to, čo sme nazývali eh, eh, strategickým partnerstvom, to, čo musíme vybudovať s, so Spojeným kráľovstvom po Brexite. A to je eh, predmetom druhej, druhého dokumentu, eh, ktorý sa vla, volá ehm, politická deklarácia, politické vyhlásenie, ktoré bolo schválené um, so Spojeným kráľovstvom v novembri minulého roku a tam sa teda hovorí o širokom partnerstve e, z hospodárskeho hľadiska, z obchodného hľadiska v oblasti obrany, e, na justičnej oblasti aj pokiaľ ide o zahraničnú politiku. V hospodárskej časti tejto dohody sa ako základ používa Free Trade Agreement, teda dohoda o voľnom obchode, ale v aktuálnom texte sa ponechávajú otvorené dvierka e, vyšším ambíciám v prípade, že tu bude spoločnosť spoločná vôľa. A samozrejme, my tu máme takúto vôľu byť čo najambicioznejší so Spojeným kráľovstvom v našich budúcich hospodárskych vzťahoch, napríklad prostredníctvom colnej únie. Tieto hospodárske vzťahy samozrejme musia sprevádzať záruky level playing field, teda rovnakých podmienok. Aj tu, vážené pán, poslankyňa a poslanci, tu uznávam, že že ide o pomerne e, technický e, termín, level playing field, rovnaké podmienky, ale skrývajú sa za tým e, územné, sociálne, ľudské aspekty a um, spoločenskú voľbu, ktorú Spojené kráľovstvo bude musieť vykonať práve preto, aby správna úroveň regulácie bola zachovaná um, a bol ochránený jednotný trh. Tá hospodárska oblasť Um, Spojené kráľovstvo sa chce vrátiť uh, k týmto záväzkom, ktoré prijala pani um, premiérka Mayová, um, pokiaľ ide o práve tieto rovnaké podmienky. Spojené kráľovstvo realizuje viac ako polovicu obchodných uh, vzťahov s našim e, jednotným trhom a to vyžaduje spoločný pilier základných pravidel. A to chcem zdôrazniť, vážené pani poslankyňa a poslanci, to vyžaduje e, určitú úroveň ambícií, pokiaľ ide o budúcu dohodu o voľnom obchode a e, musíme teda túto dohodu uzavrieť so Spojeným kráľovstvom a tam budú potrebné skutočne záruky, ktoré spoločne zapíšeme na papier v oblasti eh, hospodárskej súťaže, ochrany eh, životného prostredia, v oblasti štátnej pomoci a podobne. Eh, dámy a páni, chcel som vám pohovoriť o týchto dvoch témach, o ktorých rokujeme s vládou Borisa Johnsona v súčasnosti, tak aby sme nestratili zo zreteľa celý tento celistvý obraz. No a E, v podstate chcem uviesť e, um, aj a zopakovať to, prečo sme od začiatku chceli um, organizovaný odchod s dohodou e, od začiatku. Um, to je oveľa lepšie ako no deal odchod bez dohody, e, pretože netreba podceňovať e, dôsledky takéhoto kroku pre Spojené kráľovstvo jednak, ale aj pre nás, ak by e, toto vystúpenie prebehlo bez dohody. Chceme túto dohodu s cieľom ochrániť práva 4,5 milióna občanov v Spojenom kráľovstve, ale aj v Európskej únii. No a práve táto dohoda chráni tieto práve, práva chceme, aby bolo možné využiť európske e, financie a preto sme so Spojeným kráľovstvom e, dohodli a chceme, aby sa to realizovalo dokonca v rámci 28. Chceme, aby na konci tejto cesty, ktorá bude dosť dlhá, chceme vytvoriť e, podmienky, dôveryhodné podmienky, aby sme následne mohli ďalej e, budovať svoje vzájomné vzťahy, tak ako sa to navrhuje v politickom vyhlásení. Ak Spojené kráľovstvo odíde bez dohody, dámy a páni e, poslanci, chcem pripomenúť, že všetky tieto otázky jednoducho nevymiznú. Nie, my sme ich vyriešili v, vo výstupovej dohode, ale ak táto dohoda nebude, tak všetky tieto otázky otázky tam sú. Bezpečnosť občanov, e, mier v Írsku, ochrana jednotného trhu v Írsku, ale aj otázky týkajúce sa rozpočtu. No a tieto otázky musíme e, vyriešiť vopred bez akýchkoľvek hypotéz, pokiaľ ide o budúce partnerstvo so Spojeným kráľovstvom. Dôsledky Brexitu E, nie sú teorické, teoretické. Často sme tu e, počuli, že sú, že sú naozaj bezpočetné a často sa z ľudského či sociálneho hľadiska podcenujú, ale aj z finančného, rozpočtového hľadiska, ale aj z technického právneho hľadiska sa podcenujú a sú obrovské. Často ste pripomínali, ako to pripomínate aj vo vašom dnešnom uznesení. Približne tri roky po britskom referende, dámy a páni, určite nejde o, o to, že by sme sa tvárili, že, že vyjednávame. Je naozaj e, našou zodpovednosťou, aby sme rozhodne pokračovali v tomto procese, aby sme v ňom pokračovali úprimne a naďalej e, v ňom pokračujeme transparentne po vzájomnej dohode s členskými štátmi, e, s ktorými rokujeme a ďakujem veľmi pekne vám, pani ministerka, a ďakujem aj predsedníctvu a naozaj rokujeme o tejto téme aj s riadecou skupinou Steering Group pre Brexit a ďakujem vám všetkým, aj poslancom vášho eh, parlamentu. Takýto bude vždy náš prístup v týchto naozaj mimoriadných a komplexných rokovaniach. Signor Bernier, adesso ascoltiamo... Ďakujem pekne, pán Barnier. Teraz nasledujú rečníci za politické skupiny. Pripomínam, že nie sú povolené modré karty v tejto časti rozpravy. Pán Weber, ďakujem pekne. Vážený pán zástupca rady, vážny pán zástupca komisie. Po referende pred troma rokmi e, sa zastancovia Brexitu domnievali a tvrdili, že Európa skončila, že Európska únia nefunguje. Viac ako tri roky neskôr Európska únia je silná, jednotná a vie presne, čo chce. V tejto chvíli nie Británia odchádza z únie, ale pracovné miesta a podniky odchádzajú z Británie. Tretina podnikateľov plánuje alebo už odišla z Británie. A každý, alebo teda väčšina tu um, lutuje tento výsledok Brexitu, ale musím vám povedať, že v predvodnej kampani to bol silný argument, eh, ako komunikovať Európanom, že je to hlúposť, že to spôsobuje veľkú neistotu, ak sa začne spochybňovať Európska únia. A preto ste nám vlastne veľmi pomohli tým, že ste presvedčili eh, občanov Británie, že je to hlúposť. Opäť stretnutie e, premiéra Johnsona a Jean-Claude Junckera bolo premhrnou príležitosťou dosiahnuť e, nejaké nové prvky v dohode. A parlament, kde je možné prejednávať aktuálny stav v súčasnosti, je jediný um, tu v Európskom parlamente, nie britský parlament. Žiaľ. Brexitery tvrdili, že Westminsterský parlament si vezme späť kontrolu a teraz sa ukazuje, že tu vôbec tak nie je. Uh, ak toto je úroveň demokracie v Británii, tak e, to je dosť politovania hodné. Ja sa zamýšľam nad jednou vecou, najmä. A síce, že národ zastupuje premiér a ten musí e, reprezentovať záujmy občana. 51% to je väčšina, to je treba rešpektovať, ale 51% pri výsledku referenda to nie je celý národ. Celý národ e, reprezentuje parlament, plénum parlamentu, ktoré je vyvážené, tam je zastúpený národ krajiny. A ak sa ešte tvrdí okrem toho, že je e, treba presadiť nejaký názor proti voli parlamentu, tak e, tu sa spochybňujú základné veci, či toto je naozaj základný princíp fungovania dnešného sveta spoločnosti. Vedenie neznamená rozdeľovať, vedenie znamená práve spájať v dnešnej spoločnosti a naozaj ma znepokuje tento vývoj Británii. Pre Európsku ľudovú stranu je jasné, dnešné uznesenie podporíme. Chcel by som sa poďakovať Myšlovi Barnierovi za vynaložené úsilie, Gifera Štotovi a všetkým ostatným kolegom zo skupiny, ktorá sa zaoberá Brexitom. Parlament opäť dokazuje, že je jednotný vo svojom postoji, že predlženie lehoty sme ochotní prijať len, ak to bude odôvodnené že sa dodržia dohody, ktoré už boli e, zakotvené v aktuálnej platnej dohode, že to bude náležite odôvodnené v prípade zmien a že sme otvorení novým návrhom, ale jedno varovanie by som e, chcel jasne povedať pri akýchkoľvek diskusiách o nových návrhoch, ktoré budú na stole, musí byť jasné, že Európska únia nesmie pripustiť, aby pred našimi dverami sa ohrozovali štandardy, teda sociálne štandardy, ekologické štandardy, aby sa tam uskutočňoval dumping v tejto oblasti. To nepripustíme. Brexit sa stal nevypočítateľným a preto sa musíme pripraviť aj na to najhoršie. A jedna vec je úplne jasná. Ak britská politika sa nedostane z tejto slepej uličky, tak zrejme bude najlepšie dať ľuďom opäť možnosť vyjadriť sa a hlasovať znovu. Ďakujem. Grazie. Presidente Garcia Pérez. Ďakujeme pekne. Pani predsednička Garcia Pérez, nech sa páči. Gracias, eh, presidente. Un Brexit... Ďakujem za slovo, pán predseda. Brexit bez dohody, to by boli zlé správy pre všetkých. Bolo by to škodlivé pre všetkých. Bola by to katastrofa predovšetkým pre samotnú Britániu. A to nie je len náš názor. Zverejnené dokumenty Yellowhammer sa tiež e, uberajú týmto smerom, potvrdzujú sa tam tieto informácie, že Brexit bez dohody by nastolil úplne um, utopickú situáciu, uh, došlo by k uh, nárastu cien energie, taktiež by sa zasekli um, um, akékoľvek formy prepravy tovarov cez um, hranice, taktiež by bol nedostatok liekov, potravín, vytvorilo by sa taktiež právne vákuum pre milióny britských občanov, ktorí žijú v Európskej únii a tiež uh, občanov Európskej únie, ktorí žijú v Británii. Nebudem teda tvrdiť teraz a tváriť sa, že sa poslanci nejako otočia, že zmenia svoj názor. Nie, nie, ja len žiadam úctu. Nie som naivná, Nežiadam vás, aby ste odrazu prejavili úctu Európskemu parlamentu. Vy ste totiž už e, dlhodobo prejavili množstvo neúcty Európskemu parlamentu. Len sa snažte rešpektovať a prejaviť úctu občanom. Teraz totiž panuje nervozita, obavy a veľká úzkosť u miliónov ľudí v dôsledku tejto situácie. A v tomto kontexte hlavné proeurópske síly tu v parlamente prostredstvom tohto uznesenia dokazujú jasnú podporu predlženia lehoty článku 50, tak aby sa predišlo katastrofickému vývoju situácie v dôsledku bez, eh, bez Brexitu bez dohody. Teda ak Británia potrebuje viac času, aby prebehli voľby alebo nové referendum, tak sa môžu spolahnúť na našu podporu v tomto smere. Pretože ak sa chceme posunúť k situácii chaosu a za to nesie zodpovednosť len jediný človek a tým je Boris Johnson. On sa totiž zahráva s ohňom, keď ide do tohto rizika. A v knihe o Churchillovi v roku 2014 sa uvádza, že osud to tak vlastne zámerne nastavil. E, on cieľene sa snažil o zničenie vzťahov medzi Britániou a Úniou. Rozhodne tu v tejto snemovni e, socialisti demokrati žiadajú britskú vládu, aby zaručila všetky práva, ktoré prislúchajú občanov Európskej únie, ktorí žijú v Británii, aby boli dodržené. To je pre nás zásadná otázka. Sme hlboko znepokojení z e, protichodných vyjadrení, z nejasných vyjadrení minister vnútra čo sa týka statusu eh, a rôznych žiadostí, ktoré budú povinné pre týchto občanov únie, ktorí žijú v Británii od 31. oktobra. Toto rozhodne nie je správny prístup. Snažíme sa zaistiť riadny odchod Británie, snažíme sa predísť fyzické hranici medzi Írskou republikou a Severným Írskom a tiež sa snažíme dodržať všetky ustanovenia už tej dohody a tiež príjmať Britániu, dodržovať záväzky. E, Brexit sme vždy vnímali ako historickú chybu a sme ochotní prijaviť podporu e, britským občanom, ak sa rozhodnú prehodnotiť toto svoje rozhodnutie. A premiér napokon pripomenul slova svojho hrdinu z detstva Winstona Churchilla, keď bol v Bruseli. 17. novembra 1945 sa Churchill vyjadril, že nie je dôvod neposunúť sa späť, pardon, neposunúť sa vpred s vytvorením um, Európskych spojených štátov. Nikdy sme nedosiahli takúto mieru spolupráce od Rímskej ríše a všetci by mali mať možnosť na európskom kontinente žiť v mieri a v pokoji. Ďakujeme pekne. Pán Ferhofštát je ďalší. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je dôležité, aby sme si pripomenuli, že britský parlament možno, že nefunguje, ale táto rozpráva jednoznačne svedčí, že Európska únia um, ehm, neskončila. Je vynikajúce, že Brexitery a pán Farazi e, sú tak hluční, nemôžu tak e, učiniť vo Westminsteri, v britskom parlamente, tak preto to robia tu. Mimochodom, e, dokonca ani neboli zvolení do Westminsteru. Vážení kolegové euroskeptici, radi kritizujte Európu, hovoríte, že je nedemokratická, E, budete to opakovať, e, to o chvíľu, nuž, e, môžem vám povedať, že Jean-Claude Juncker, pán Tusk môžu robiť všeličo, ale nemôžu uzatvoriť náš parlament. Toto nie je možné. Pokiaľ euroskeptici počas nasledujúcich minút a hodín budú robiť takéto, e, e, e, takéto smiešné porovnanie s Sovietským zväzom, potom namiesto Štrasburgu alebo Bruselu mali by sa obratiť na Westminster. Dúfam totiž, že dnes, keď budeme hlasovať o týchto uzneseniach, opätovne preukážeme našu jednotu vo vzťahu k Brexitu to znamená jednotu parlamentu, komisie, rady a to znamená aj jednotu 27 členských štátov. To nepodlieha diskusii. Brexit e, e, e, je zlý nápad, ale má to pri najmenšom jedno pozitívum. To znovu zjednotilo Európanov a urobilo z európskeho projektu odkedy e, sa hlasovalo o Brexite, e, niečo, čo je populárnejšie. Všetky prieskumy verejnej e, mienky v EU o tom svedčia. Počas volieb ľudia vyslali absolútne jasný signál. Reformujme Európu, neničme Európu, neodchádzajme z Európy. A to sa týka všetkých členských štátov. Takisto aj Británie pretože takmer 40 e, z 73 zvolených e, europoslancov z Británie sú za zotrvanie v Únii. Tým sa, kolegovia, dostávam hlavné myšlienky k výsledku, k dohode, ktorá je stále možná, aspoň si to myslím. My ako parlament e, v uznesení spomíname tri podmienky a ja pripomeniem, pán predseda, E, tieto podmienky zachovania práv našich občanov, Európanov a Britov. Dnes musím povedať, že to sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť. Dennodenne v britskej tlači počúvame e, návrhy e, alebo príbehy o ľuďoch, ktorí žijú v Británii 10 rokov, 20 rokov a stále nemajú status Mm, trvalého pobytu. Takže e, musíme dosiahnuť, aby Spojené kráľovstvo dodržalo pri najmenšom túto časť dohody o odchode. Nechceme byrokratické uplatnenie, chceme, aby britská vláda automaticky zaregistrovala všetkých e, občanov Európskej únie. A viem, vy viete, že Boris e, Johnson, britský premiér, rád sa e, porovnáva s e, hrdinami filmov a na miesto toho, aby hral nejakého nahnevaného Ehm, človeka mal by ehm, viac sa postarať o občanov a e, e, e, hrať nejakú hovky, hovu. A ďalšie problémy. Írska poistka alebo Michel, ak im sa nepáči názov britská, írska poiska, nazveme to záchranná sieť. Myslím si, že na tom sa vieme zhodnúť. Potrebujeme takúto záchrannú sieť a nie len z hospodárskych dôvodov. A hlavný dôvod, prečo ju potrebujeme, je, aby sme zabezpečili, e, e, že násilie sa nevráti na e, ostrov, nevráti sa do Írska. Považujem za nezodpovedné to, že niektorí e, britskí europoslanci, najmä e, zastancovia tvrdé linie na strany konzervatívcov, s tým nesúhlasia. Práve teraz a e, počas diskusí som sa pýtal Jana Kloda Junckera a Marcela Barnier, môže to potvrdiť, že Zatiaľ Spojené kráľovstvo nepredložilo žiadnu reálnu alternatívu a britská tlač navrhuje, aby e, írska poiska sa obmedzila iba na polnohospodárske výrobky. To nestačí, lebo ona nepripadá 35 e, celkového e, dovozu a vývozu a samozrejme, e, parlament e, e, Stormont v Severnom Irsku nemôže jednoznačne skoncovať s touto poiskou, pretože to bude stálym nástrojom na vydieranie počas nasledujúcich rokovaní. Záchranná sieť musí byť záchrannou sieťou aj nielen v Severnom Írsku, ale aj v Európskej únii. A posledná poznámka ohľadom budúcich vzťahov. Domnievam sa, že dobre je to zopakovať, kolegovia. Viac ako 60 e, poslancov sú noví poslanci, takže treba zopakovať, Spomin- pripomenúť si to, že tento parlament nikdy nebude súhlasiť s takou dohodou so Spojeným kráľovstvom, pri, ktorom, pri ktorej e, Británia bude mať e, výhody voľného obchodu, nulové clá a nebude plniť naše mm, environmentálne, sociálne a iné normy do budúcnosti. To sa nestane a e, poviem vám jednu vec. Viem, že e, niektorí ľudia v Británii e, si myslia, á, že Európania na konci rokovaní ústupia. Nie sme totiž hlúpi. Nebudeme ničiť vlastné podniky, budeme ich brániť budeme brániť naše hospodárstva, budeme brániť náš jednotný trh a nikdy nepristúpeme na to, aby vznikol Singapur eh, v Severnom mori. A napokon záverom, ako viete, Brexit predstavil eh, snahu Davida Camerona upokojiť eh, rozpoltenú konzervatívnu stranu. Dôsledkom toho stále, roz, stále rozpoltená britská spoločnosť. Nepripustíme, aby e, Brexit spôsobil rozpoltenosť a e, neporiadok v e, Európskej únii a v európskom projekte. Ďakujem veľmi pekne, pán Ferhofstadt, pán Lamberts. Ďakujem pekne, drahí kolegovia. My sme si nevybrali Brexit, ale Rešpektujeme rozhodnutie väčšiny britských voličov a najlepším dôkazom toho je, že sa s tomu staviame naozaj e, e, dobrej viere. Teda, aby Brexit, ktorý nám je ľúto, prebehol s dohodou. Ale chcel by som ešte upresniť, že rozhodnutie Británie odísť z Európskej únie nejako neoslobodzuje Britániu od záväzkov, e, ktoré sú právne záväzné. 45 rokov platili pre tento členský štát únie a tiež, ktoré vyplývajú taktiež z mierovej dohody z um, Veľkého piatka. Predsa len e, to stálo život 3000 ľudí a tiež e, sa tým zrujnovali životy mnohých iných životov e, ľudí. Pardon. Chceme taktiež upozorniť na to, že zastupcovia v britskom parlamente ignorujú tieto záväzky alebo sa tvária, že neexistujú. Aby som to teda zhrnul, vlastne oni hovoria Európanom, otvorte 500 eh, kilometrovú hranicu eh, do jednotného druhu Európskej únie s tým, eh, že sa pripustí dumping daňový, fiskálny a ekologický. Iste pochopíte, že takýto prístup nemôže u lídrov v rade Európskej únie ani tu v Európskom parlamente vytvoriť proste, prostredie dôvery, aby prebehli e, rokovania e, z tejto slepej uličky. Ak teda je vyhliadka Brexitu bez dohody, e, reálna je to aj preto, ale musíme sa snažiť zabrániť všemožne. Chcem sa teraz obrátiť na tých v Británii, ktorí si predstavujú, že z takéto vyhliadke Európska 27 predsa len nakoniec ustúpi. Na jednej strane je to teda Brexit bez dohody a potom je tu ešte oveľa horšia vec, nenapraviteľná snaha narušiť fungovanie jednotného trhu. 27. si z týchto dvoch možností vždy e, vyberie to menšie zlo pre ňu. V každom prípade ani tomu najhoršiemu nedokážeme e, vždy zabrániť. Vždy sa v našej politickej e, skupine e, tešíme z toho, že máme 11 britských poslancov, e, sú súčasťou miliónov Britov, ktorí vnímajú svoju krajinu ako súčasť Európskej únie. A chcem to ešte raz jasne povedať. Británia buď prostredstvom svojho premiéra alebo iných orgánov, ak by požiadala Európsku úniu o predlženie lehoty podľa článku 50, mali by sme tejto požiadavke vyhovieť pokiaľ existuje možnosť e, zaručenia rozumného prístupu, musíme robiť všetko preto, aby sme túto príležitosť využili. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Lambert. Teraz pán predseda Zany. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Mňa prekvapuje táto averzia voči demokracii, ktorú počujem častokrát z úst poslancov. Je to prekvapujúce učia e, e, demokracii krajinu, e, ktorá je demokratická, ktorá má svoj parlament asi najdlhší na celom svete. Opätkovane počúvame, hovoríme o tom, že inštitúcie prejavujú averziu voči princípom demokracie. Menšiny vylúčujú sa zo zastúpenia a určité e, rozhodnutia e, sa realizujú bez podpory volených e, poslancov, ale nevolených byrokratov. Je to neslychaná arogancia a prejavuje sa to v uznesení alebo v uznesení, ktoré pripravila väčšina zastúpených tu politických skupín. Hovorí sa v tom, že e, Brexit e, je polutovania e, hodný, ale nemôžeme hovoriť o výsledku referenda ako o niečom, čo je polutovania hodné to ma veľmi znepokojí. Znepokojí to aj mojich kolegov. Týka sa to nielen toho, čo prežívame v súvislosti s Brexitom, ale týka sa to e, celej histórie, najnovšej histórie Európskej únie. Existujú viaceré príklady rovnakého prístupu v celej Európskej únii, keď e, rozhodnutia občanov sa stretávajú s um, e, nepriatím inštitúcií. Týka sa to Holandska, Francúzska, Grécka, keď občania povedali nie zásahom zo strany Bruselu, ale ako vieme, napokon veci sa uberali iným smerom. Preto možno, že sa vám nepáči odstavenie britského parlamentu, ale to bolo e, v súlade s britskou legislatívou. A mm, tento parlament má svoju vlastnú verziu e, e, hodnotenia výsledkov, najmä výsledkov referenda. A znepokojuje ma, že e, rozhodnutia ľudí sa neakceptujú, že trvá sa na tom, aby sa vyložili inak a napokon sa zmenili. Myslím si, že e, hlavnou myšlienkou, ktorá súvisí e, s Brexitom, je jasná obava zo strany európskych inštitúcií, obava z toho, že Únia stráti Britániu, že Británia odíde z Európskej únie a to je pre poukazaním eh, minulých chýb Európskej únie, poukazaním na to, že nie sme dokonali. Eh, krajiny musia mať možnosť ísť vlastnou cestou a preukázať, že možno eh, im bude lepšie mimo Európskej únie. Je to voľba občanov a sme povinni ju rešpektovať. Nesmieme to podkopovať. Pokiaľ s tým nesúhlasíme, a nesmieme tvrdiť, že e, slobodné rozhodnutie Britov je pre nás nepriateľné, že nie je v súlade s našimi e, princípmi. Toto je neakceptovateľné. Musíme sa spýtovať svedomie. Musíme e, analyzovať základné príčiny, ktoré vyústili do rozhodnutia opustiť Európsku úniu členský štát povedal, to stačí, chceme skoncovať e, s týmto projektom. E, my e, tento projekt považujeme za dokonalé, ale oni to vnímajú ako niečo, čo je chybné. Je tu obrovské znepokojenie na mojej strane ohľadom toho, čo sa deje v Európe. Máme inštitucionálnu krízu v Európskej únii a v Európskom parlamente Politické skupiny sú e, e, rozdelené, sú fragmentované. Iba sa im podarilo e, vytvoriť väčšinu, aby menovali zvolenú predsedničku komisie. Nemáme žiadnu politiku. Musíme umožniť krajinám, aby išli vlastnou cestou na základe rozhodnutia počas hlasovania. Toto nebude mať budúcnosť Európskej únii. Uh, uh, pán predseda van Orden, ďakujem pekne. Najskôr sa chcem poďakovať Jean-Claude Junckerovi a Mišlovi Barnierovi za veľmi e, nápomocné vyjadrenia dnes dopoludnia britská vláda chce dohodu, nie akúkoľvek dohodu, ale takú dohodu, ktorá bude priateľná pre britský parlament a britský ľud. Musíme to vyriešiť čo najskôr. Musíme odísť k 31. októbru, mali sme odísť 29. marca, potom 12. apríla, teraz 31. oktobra. Aké má zmysel ďalej to predlžovať? Niektorí z vás si možno myslia, že ak sa to bude ešte ďalej predlžovať, možno sa zmení režim v Británii, možno sa zmení nálada a podľa mňa eh, to je však eh, iba navrávanie si niečoho aké vzťahy chcete mať s Britániou v budúcnosti. Pozitívne vzťahy na základe priateľstva, dobrej vôle, e, spoločného záujmu, alebo vzťahy založené na hneve, na zatrpnosti a vylúčení. Každý, ktorý je súčasťou tohto procesu, kto naozaj sa snaží o dohodu, e, sa snaží o 106, aby sa dosiahla dohoda. To si vyžaduje flexibilitu a ochotu na oboch stranách. Nezabúdajte, že v Únii nič nie je nemožné a všetko je možné, ak existuje politická vôľa. Čo sa týka európskych občanov, tu britská vláda bola veľmi jasná. Vo svojich vyjadreniach sú veľmi vítaní, môžu ostať e, a, a je záväzok chrániť ich práva. Viac ako milión už získalo um, settled status e, podľa nového plánu a taktiež je ešte dostatok času požiadať si. Pre tých, ktorí to ešte nestihli, Európska únia musí prijať podobne štedrý prístup k britským občanom, ktorí žijú na území štátov únie. Nedoriešená otázka naďalej je hranica medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Nikto nemá väčší záujem na tom, aby bol zachovaný miere, než občania Severného Írska a britská vláda. Pri všetkých nedostatkoch, ktoré máme, sa držíme dohody z Veľkého piatka. Táto dohoda, mimochodom, nespomína hranicu, ale vychádza z eh, rovnakého postavenia oboch komunít, oboch tradícií v Severnom Írsku. A prosím, nezabúdajte, že väčšina obyvateľov Severného Írska sú unionisti, sú hrdí na to, že sú aj Severní Íry, aj Briti a chcú takými ostať aj naďalej. Niektorí tu v tejto snemovni na to možno zabudli. Teda aj Európska únia, aj Británia musia nasadiť všetku tvorivosť, predstavivosť, aby sa dopracovali k nejakému riešeniu, k nejakej eh, eh, záložnej eh, forme riešenia. My chceme, aby kontaktná skupina pre Brexit bola skutočne demokratická, skutočne reprezentatívna a skutočným zdrojom rozumného prístupu. Nepáči sa mi len to opakovanie už otrepaných sloganov z minulosti, tak ako to robí pán Verhofstadt nielen britský parlament, ale aj Európsky parlament sú eh, studnicou demokracie. Všetkým vám môžem povedať, že teraz nastal čas naozaj pracovať. Buďte v kontakte, telefonujte. Viem, že Michel Barnier nepotrebuje od nás pokyny, ale je naozaj je potreba snažiť sa o dohodu 17. októbra, taktiež na samite, je treba vynaložiť obrovské úsilie. Nepremeškajme túto príležitosť vytvoriť novú formu partnerstva medzi Úniou a Britániou, tak aby to bolo na prospech všetkým našim ľuďom a občanom v najbližších rokoch. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán predseda Širdevan. Ja, Dank, Ďakujem, pán predseda. Nedávno som sa dopočula konovitu v parlamente, eh, keď jeden zástupca Brexitu povedal, že je treba vytvoriť imperium. Eh, čo sa tým myslelo? Myslela sa tým Európska únia. V skutočnosti však zástupca Brexitu dosiahli len to, že Spojené kráľovstvo sa ocitlo v najväčšej politickej kríze za posledné 10 ročia. Je to kríza, ktorá znamená, že pracujúci dôchodcovia a tiež eh, malé stredné podniky za to musia platiť vysokú cenu. Táto politika nie je ani v záujme Britov, ani v záujme európskych občanov. A vláda Borisa Johnsona to veľmi dobre vie. Len si povedzme, čo sa zverejnilo v dokumente Yellow Hammer. To možno znie ako názov eh, filma s Jamesom Bondom, ale v skutočnosti je to dokument, ktorý popisuje Eh, aké ťažkosti spôsobí do Brexit bez dohody, že bude nedostatok potravín, liekov, eh, že dôjde k sociálnym nepokojom, že sa opäť obnoví konflikt v Severnom Írsku okrem iného. Ale zdá sa, že vláda práve túto politickú stratégiu naďalej eh, sleduje, naďalej sa aj drží a to je úplne nesprávny prístup. Keď hovoríme o Brexite z dohody alebo bez dohody, to nie je niečo abstraktné. Hovoríme o tom, že napríklad nemecký alebo polský um, pracovník v zdravotníctve nebude vedieť, či e, bude môcť naďalej e, si ponechať svoju prácu v Británii. E, taktiež hovoríme, že britská dôchodkynia, dajme tomu, nebude vedieť, ako je na tom s dôchodkom, keď žije v Európskej únii. A tiež hovoríme o tom, že rodina v Belfaste, ktorá chce poslať svoje deti ráno do školy, možno v budúcnosti sa bude musieť obávať, že na ulici sa môže niečo stať, tak ako sa to dialo v časoch občianskej vojny ak sa teda v tejto politike bude pokračovať, e, toto budú konkrétne dôsledky Brexitu bez dohody. A to znamená, že aj britskí politici v tomto smere budú musieť niečo urobiť a prejaviť e, kus ochoty veci zmeniť. Ja si s Britániou spájam mnoho, napríklad skutočnú demokraciu, ktorá odoláva fašizmu, taktiež e, mám na mysli koloniálnu ríšu so všetkými tenivstými stránkami takejto koloniálnej ríše, taktiež Mám na mysli e, Thomasa Hobsona, ďalej Keynesa, e, ďalej Karl Mansk v Londýne získal azyl, ale rozhodne si s Britániou nespájam ehm, komickú figúru Halka. Podľa mňa e, takáto postavička by nebola ochotná akceptovať ani sociálne nepokoje, ani Brexit bez dohody. Vyžaduje si to rozumných politikov. My, ľavica tu v Európskom parlamente, eh, podporujeme toto uznesenie a sme za toto hľadanie rozumného riešenia. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz sa nasleduje za nezaradených poslanec Šinčič. Danas govorimo ovdje o Brexitu ima nekoliko pokušaja da se opstruira referendum britanski rezultati britanskog Dnes hovoríme o Brexite, boli tu určité snahy zabrániť referendu a nerešpektovanie výsledkov referenda by nebolo správne. Pokiaľ ide o referendum, dá sa opakovať dvakrát, trikrát, štyrikrát, až kým nedosiahneme požadovaný výsledok. E, e, takáto logika, keby sa uplatňovala, by bola úplne absurdná. Naproti tomu by som chcel parafrázovať mm. britského ministra zahraničných vecí počas vojny, ehm, že referendum teda musí mať skutočnú hodnotu, musíme eh, ho eh, rešpektovať. Eh, dnes sme hovorili o britskom národe. Máme 22 poslancov z brexitovej strany. E, CDU má 23 poslancov, čiže o tom tu dnes hovoríme. Takéto je zastúpenie britského národa. No a pokiaľ ide o minulosť, no už môžeme o, ňom, o nej hovoriť, ale treba sa obrátiť smerom do budúcnosti. Pani e, von der Leyen hovorila o pred nieko, určitým časom o politike, ktorá um, bude zdôrazňovať určité aspekty, ale uh, pani von der Leyen by nemala um, vymedzovať to, aké vzťahy má mať moja krajina, um, Chorvátsko s, uh, s Bosnou, uh, s Kosovom, s Iránom a s inými krajinami. Tým by sa mohli zhoršiť určité medzinárodné vzťahy a vo federalizme netreba zachádzať eh, ďalej. No už hovorí sa tu o euroskepticizme, hovorí sa tu ale aj o eurofundamentalizme, mm, o, o, o, o o tejto politike pani Merkelovej, ale treba si to vymedziť, pretože inak Brexit bude len začiatkom dlhej série. Je potrebné, aby implementácia eh, článku 50 bola zrýchlená, je potrebné, aby sme rešpektovali rozhodnutie eh, ktoré prijal národ. Dve minúty, pani Hübner, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani eh, predsedajúca, vážení kolegovia. Um, dnes máme túto diskusiu a dnes budeme hlasovať o, o uznesení o Brexite vo chvíli, keď je pozastavená činnosť britského parlamentu. Je to paradoxné, tak by sme si to mohli naformulovať. No už áno, áno, som presvedčená, že väčšina z nás naďalej ľutuje e, to, že, že dochádza k Brexitu a Ehm, naďalej chceme, aby Brexit ehm, prebehol ehm, organizovaným spôsobom, riadeným spôsobom. No a my sme teda veľmi úzko spolupracovali s pánom Barnierom. Ďakujem veľmi pekne za to, Michel.